riadenie internetu. A prvým rečníkom bude za komisiu pán podpredseda Andrus Ansip. Takže niečo sa usadí, môže hovoriť. Ďakujem za slovo, pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Komisia víta iniciatívu Európskeho parlamentu schváliť uznesenie hľadom obnovenia fóra na redenie internetu. Toto taktiež zdôrazňuje mnohé dôležité aspekty v rámci súčasnej globálnej diskusie ohľadom redenia internetu. Toto téma naďalej je prioritou Európskej komisie a ja sa teším na spoluprácu s vami, aby sme naďalej podporovali a zlepšovali e, multiúčastnícky model riadenia internetu, pretože je to dôležitý zdroj pre európske hospodárstvo a spoločnosť. Minulý rok Komisia prijala oznámenie ohľadom politiky v oblasti riadenia internetu v novembri, eh, takže boli schválené závery rady a toto nám taktiež umožní zaujať stanovisko v rámci globálnej diskusie. Európsky parlament a komisia eh, bok po boku pracovali na týchto otázkach, predovšetkým v kontexte IGF, bolo to v internetu, my chceme podporovať jednotie internet, ktorý bude rešpektovať zásadné slobody a základné ľudské práva. A Európska komisia sa teší na ďalšiu spoluprácu s vami. Toto parlamentné uznesenie je ďalším krokom týmto správnym smerom a taktiež prichádza v tú právu domu, pretože rok 2015 bude kľúčovým rokom pre rede internetu. Očakávajú nás dôležité zmeny. Text uznesenia správne e, podotýka, že je tu veľmi dôležitý e, dopad našich súčasných diskusí v rámci EÚ. Našim hlavným spoločným cieľom je zaručiť, že internet naďalej bude globálnym zdrojom, ktorý si neuchvátia alebo neprivlastnia nejaké, nejaké subjekty v mene svojich politických alebo hospodárskych záujmov. Internet je tu pre všetkých a my potrebujeme systém, ktorý sa bude zakladať na spolupráci, dôvere a potrebujeme jasné pravidlá, ktoré budú rešpektované a preto by e, lepšia globálna vyváženosť taktiež mala e, podporiť lepšie rešpektovanie súčasne vlastných pravidel. Ako viete, komisia minulý rok uvítala rozhodnutie vlády USA preniesť hlavné domenové e, funkcie e, spoločenstvu, e, multúčastnickému spoločenstvu. A teraz, momentálne sa roka tomto v Singapúre a dúfame, že sa zaznamená tam veľký pokrok v súvislosti s najcitlivejšími otázkami, ako napríklad čo sa týka e, zodpovednosti. A ja si myslím, že ICAN, myslím si, že nemôže byť jedinou e, dôležitou e, stranou bez toho, aby to konzultovali s ďalšími stranami, pretože ich aktivity sú previazané s ostatnými aktérmi. A hlavnou našou výzvou je zaručiť, že e, tu bude dobrý systém kontroly. A taktiež by sme sa mali naďalej zameriavať na to, čo sa deje v kontexte pre e, revízie e, súčasných výsledkov. Máme tu obnovenie fóra IGF a taktiež sa bude riešiť v tomto kontexte im tu určité varovné signály v rámci celého tohto procesu. Stále niektorí tlačia na stále silnejší multilaterálny prístup, prístup a my musíme zaručiť, že svetový summit o e, svetovej, e, svetovom e, informačnom spoločenstve, že to nepovedie k nejakým negatívnym zmenám na internete. A taktiež podporujeme silnejšie IGF fórum, čo týka finančných aspektov, ale aj zásady, podstaty. To je dôležité, aby sme zaručili stabilitu, ktorú toto fórum potrebuje, aby mohlo držať krok so zvýšenými očakávaniami zo strany medzinárodného spoločenstva. Taktiež potrebujeme, aby ďalšie platformy doplňali súčasne prebiehajúce diskusie ohľadom redenia internetu, ale bez toho, aby tam dochádzalo k duplicite vyvianého úsilia. Keďže komisia podporuje eh, implementáciu výsledkov Net Mundial, a ja taktiež podporujem túto iniciatívu a teším sa na spoluprácu s v budúcnosti, aby sme naďalej tento eh, model mnohých účastníkov podporovali v budúcnosti. Ďakujem, ďakujem komisár. A teraz budú hovoriť e, rečníci za politické strany a ako pravde hovoriť e, Pilar del Castillo Vera za EPP. Ďakujem. Vítam tu pána podpredsedu, pána Ancipa, podpredsedu komisie. My taktiež hovoríme o uznesení, ktoré si získalo veľkú podporu, ktorá sa ukáže zajtra a má veľmi jasný cieľ. Sú tam mnohé otázky, o ktorých sa tam hovorila. Hlavným cieľom je vyslať signál, aby Fórum na redne internetu mohlo naďalej vyvíjať svoje aktivity. A o tomto sa taký bude rozhodovať na valnom zhromaždení OSN teraz v roku 2015, či sa teda obnoví alebo neobnoví mandát. To je otázka a na základe našich skúseností a za Európsky parlament, keďže sme bok po boku pracovali s komisiou, je naozaj zásadné, aby sa obnovilo toto fórum, pretože vyjadruje tento multiúčastnícky um, charakter, ktorý by naďalej internetu malo mať. Je tu určitá hrozba, že riadenie internetu sa bude zakladať na medzivládnych vzťahoch medzi miesto toho, aby to záviselo od e, vzťahov jednotlivých aktérov. A preto je zásadné, aby sme vyslali jasný signál, aby sme to podporili taktiež komisia, členské štáty individuálne, ale aj rada. Všetci by sme mali podporiť toto volanie, túto výzvu a taktiež, aby OSN, ktorá teda potom na základe toho podporilo e, obnovenie e, fóra. Ďakujem a ďalej pani Petra Kamervert za dve minúty za sociálnych demokratov. Ďakujem. Takže Zastupci jednotlivých záujmov zo 44 krajín boli prítomní v Istambule a cieľom tohto fóra je, aby sa tam e, inšpirovala e, diskusia o jednotlivých zámov na internete. Čo týka mandátu strany OSN, tam to by malo slúžiť implementácii článku 19, ktorý sa e, venuje teda právo na slobodné vyjadrovania. Slobodné vyjadrovania. Čo týka redenia internetu, internet governance, to je ale viac než len nejaká prostá regulácia. Sú tam hlavné problémy ako sú napríklad právo na prístup k informáciám, právo na, voľ, na slobodné vyjadrovanie, práva užívateľov internetu, taktiež na e, fóre v Davose, fóre užívateľov, sa o tomto hovorilo. Tam e, boli aj zostupcové podnikov, ktorí dospeli k záverov, že sa na internete môže hromadiť moc e, v nesprávnych rukách. A potom to bráni tomu, aby 7 miliard ľudí na svete bolo dobre prepojených. Mali by sme naďalej brániť neutralitu siete. V USA teda už uznali, ako sa to e, uznali súčasné trendy. A myslím si, že by sme sa rovnako mali k tomu postaviť aj v Európe. Čo sa týka nejakého blokovania niektorých obsahov, tak to by sme mali zakázať. A nemali by sme k tomu pristupovať laxne. Takže prosím, nepodľahnime retorike niektorých operátorov, ktorí tvrdia, to my v Európe nepotrebujeme, to je na nič. Ale áno, potrebujeme to, pretože v opačnom prípade nebudeme mať slobodné prúdenie eh, informácií. A v opačnom prípade taktiež budeme obmedzovať slobodu prejavu a preto si myslím, že táto platforma IGF by mala byť využívaná. Ďakujem. Ďakujem pani Kamere Fert, teraz za európskych konzervatívcov pani Vicky Ford. Ďakujem veľmi pekne. Internet musí byť otvorený, ale bezpečný, dostupný, ale prístupný, ale dostupný, e, rozmanitý, dynamický Začíname z dobrej pozície. Svetové ekonomické fórum uviedlo krajiny, ktoré sú technologické najpripravenejšie na to. Tri prvé sú z EÚ, ale aby sme využili, uvoľnili potenciál, musíme veriť. Spotrebitelia musia vedieť, že ich práva sú eh, chránené, že s údajmi sa pracuje zodpovedne len potom to bude mať hodnotu. Investori musia vedieť, že my politici nebudeme stále meniť pravidla, ktoré ovplyvňujú ich investície. A podnikatelia musia vedieť, že majú rovnaké podmienky, kde malé firmy nie sú nespravdlivo blokované veľkými a kde nových inovátorov neblokujú starí. Otvorený internet je zásadnou vecou ale potrebujeme mať neutralitu siete a nemôžeme vytvárať bariéry pre budúce inovácie keď chránime súkromie, nesmieme súčasne ohrozovať bezpečnosť našich spoločností, bezpečnosť našich detí. Ochrana údajov nemá znamenať, že pravíme prekážky v práci pre malé podniky alebo zabránime spoločnosti chápať niektoré veľké údaje a súčasne musíme chrániť základné práva, ale okrem toho musíme si uvedomiť, že niekedy aj naša základná sloboda pod tlakom. Áno, Musíme si nechať poradiť odborníkmi na bezpečnosť, chrániť naše práva, ale mať prostriedky aj na to, aby sme zabezpečili, chránili bezpečnosť našich občanov. Aby sme to dosiahli, potrebujeme globálny prístup, nie pevnosť Európa. Musíme spolupracovať s viacimi zainteresovanými stranami, poučívať spotrebiteľov, podnikateľov, verejnosť, verejné orgány. A ja dúfam, že toto fórum pomôže tomuto procesu a my všetci sa budeme mať lepšie. Ďakujem pani Ford a teraz pani Kalas za ALDE. Prebieha debata, ktorá sa pýta a je to otázka, ktorá súvisí aj s E, s ľudskými právami a s právami online, čo si musíme pamätať v tomto kontexte. Internet nie je národný alebo európsky, je, to, je globálny a aké všetky pravidlá o hospodárskej súťaži musia byť formulované tak, aby sa zabránilo fragmentácii internetu. My ako Európania musíme podporovať a aktívne sa zúčastňovať medzi, na, medzi vla, e, teda, e, fóra o riadení internetu. A v mene liberálov v tomto uznesení zdôrazňujem, že ľudské práva a základné slobody, ktoré máme offline, majú byť chránené aj online. Na to sa často zabúda. Štátom kontrolovaný internet, online cenzúra, sledovanie rastu v celom svete, vládanie Európy a to je proti našim základným slobodám. Moja vlast Estonsko je druhé v poradí slobody internetu ale je to takmer výnimka, keďže 84 krajín malo v roku 2004 veľmi slabé zákony alebo žiadne zákony na ochranu občanov pred takýmto hromadným dohľadom. Je to horšie, ako to bolo v roku 2013 a chcem povedať ešte jednu vec. Práva jednotlivcov na ochranu e, komunikácie napríklad kódovaním, šifrovaním je vec, o ktorej budeme hovoriť na fóre o riadení internetu. Ja si myslím, že dnes súkromie jednotlivcov na internete E, znamená, že keď toto skončí, tak skončí aj internet ako platforma výmeny myšlienok, nápadov, inovácií a preto by mali sme podporovať tieto naše predstavy, aby sme sa tohto nedožili. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz ide pán Raymond Michel za zelených. Dve a pol minúty. Pán predseda, Internet žije z veľmi zaujímavého rozporu. Neexistuje nič, čo by bolo viac regulované. Počítač, počítačové programy, tie nemajú vlastný rozum. Tie žijú len z umelných ich zásad, ktoré prijali a zadali ľudia a pritom je internet neregulovaný príbeh úspechu. Vytvorili sa otvorené normy a e, umožnili ľuďom robiť, čo si chceli a len tak sa dostal internet na svoje výslnie a stal tým úspechom, ktorým je. Táto sloboda umelej neregulovanosti je teraz ohrozená, pretože sa zmenili záujmy, pretože vlády a koncerny sa zhodujú v tom, že silnejšia regulácia, iná regulácia siete im zabezpečí väčšie výhody, Európsky parlament sa má preto zasadzovať o fórum riadenia internetu a vytvoriť situáciu, ktorá umožní medzinárodnú otvorenú reguláciu a preto sa máme zviditeľniť aj na medzinárodných fórach. K tomuto uzneseniu by som chcel zdôrazniť dva body a teší ma, že máme preto väčšiu väčšinu. Je to neutralita siete a téma dohľadu, dozoru. Slobodný internet potrebuje neutralitu siete, na tom sa zhodneme a ja dúfam, že keď budeme hlasovať o ďalších veciach v najbližších rokoch, že budeme mať aj dobrú, dobre, podob, dobrú definíciu neutrality siete, aby bolo jasné, že všetci chápu to isté, pretože po tým to isté. Ja si myslím, že dnes sieťová neutralita je niečo, čo sa nedá zaradiť, odstupňovať, diferencovať. Je to podľa mňa taká vec, ktorú by sme mali všetci vnímať rovnako, chápať rovnako. Pri dohľade je to podobné. Všetci sú za súkromie, občianske práva, ich ochrana, ale definícia sa líši a ja dúfam, že my ako parlament sa tu veľmi silne vyjadrime do budúcnosti a budeme chrániť práva občanov, hlavne tých nevinných, pred masovým dohľadom a sledovaním. A napokon ešte jedna požiadavka a chceme my zobrať toto fórum ako parlament vážne, mali by sme tam mať aj serióznu delegáciu a jej rozšírenie by potom bolo žiaduce. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán John Stuart Agnew, EFDD. my by sme všetci mali spozornieť, keď počujeme e, slova riadenie internetu. Každý politik verí slobodu slova, prejavu, podnikania, e, pre náboženstva, viery a tak ďalej. A potom, že si by sme sa mali striasť, keď počujeme slova riadenie internetu. V posledných rokoch počujeme mnoho dobrých e, slovičok, ktoré chytajú. Všetci poznáme internet a to, čo nám umožňuje vymieňať si názory a vyvoláva hrôzu v očiach tých, ktorí riadia štáty, pretože to nedokážu kontrolovať. Internet predstavuje najväčšie ohrozenie etablovaných systémov. Musíme byť ostražití, aby sme zabezpečili, že riadenie nebude len maskou pre kontrolu štátu, aby bránili šíreniu pod zamienkou že bránia šíreniu detskej pornografie alebo terorizmu. Musíme sa brániť všetkému, čo by ohrozilo slobodu um, prejavu a podnikania. Keď hovoríme o tom, že vlády majú poskytovať priestor možnosti pre E, rast internetu. Vždy by sme si mali pamätať, že vlády štáty nedokážu riadiť internet. To je ilúzia. Fórum má chrániť podmienky internetu tak, aby sa vytvorili podmienky pre prekvitanie podnikov a nie vytvárať podmienky, ktorým brania v raste. Potrebujeme medzinárodné normy, E, samozrejme pre internet, ale nechajme ľudí na pokoji, aby podporovali internet ako nástroj na zabezpečenie rastu. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán Jalk, minúta. Internet je úžasný nástroj, ktorý podporuje ideologické, politické myšlienky a je to možno jediný demokraticky reálny výdobytok posledných 15 rokov ale naša doba je charakterizovaná oligarchami a na rozdiel od toho práve internet môže byť výrazom reálnej spoločnosti. Je to paradox, tá demate- najviac dematerializovaná technológia bude tou hybnou silou nových novatorských názorov, ktoré sú proti liberálnej globalizácii. Je to samozrejme ale nepriateľné, aby bol propagáciou terorizmu internet, ale to nás musí nútiť k rôznym dobrým rozhodnutiam, napríklad ako je zatváranie džihadistických stránok, ale vidíme, že veľmi často dojde k tomu, že sa zavádza permanentný výnimečný stav, ktorý škodí všetkým aj v menu demokracie, pretože takto my chceme zabrániť jednej leteckej nehode, predsa nezakážeme celý, všetkým lietadlám. Milí kolegovia, pani Ferhajen, e, Nadchádzajúce obdobie je obdobím nové, vytvárania nových štruktúr v internete. Prebiehajú nové debaty a EU sa musí intenzívne zapájavať. IGF Fórum vytvorilo konštruktívny rámec pre medzinárodnú výmenu so všetkými zainteresovanými stranami. A toto fórum by malo aj naďalej viesť k pred, pokračovať v svojej činnosti predĺžení mandátu. Je dôležité, aby v tejto súvislosti bol zdôraznený e, význam prístupu všetkých zainteresovaných strán do procesov. Len tak nájdeme udržateľné riešenia. Tento model riadenia internetu v ktorom sú zúčastnení viaceré zainteresované strany, je ten správny prístup. Prístup na vládnej úrovni je nesprávny. Potom sa hovorí eh, o tom, že tento model treba posilniť, aby mohol fungovať na regionálnej, národnej, medzinárodnej úrovni, aby bol postup transparentnejší, zahrňujúcejší a aby sme získali výstupy aj pre konkrétne činnosti, prácu Internacionalizácia hlavných činností e, je veľmi dôležitá, internacionalizácia ikon je veľmi dôležitá, ale nesmieme ohroziť spolahlivosť a bezpečnosť. Činnosť ICANu je veľmi, musí byť je mimoriadne ekonomicky dôležitá a má byť transparentná. Ďalej treba posilniť procesy INU. Aj tu očakávam, že Európska komisia E, príjme aktívny prístup parlamentu a že budeme mať silnejšiu delegáciu na nadchádzajúcom rokovaní IGF. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Pocher. Ďakujem veľmi pekne. E, Európsky parlament prevzal iniciatívu kľúčových digitálnych e, technológiách. Myslím si, že do roku 2015 Rok 2015 bude zaujímavý nielen z dôvodu predĺženia mandátu IGF, ale aj preto, že kontrola nad úradom pre internetové čísla sa presunie na medzinárodné spoločenstvo a dojde aj k posilňovaniu vplyvu nezávislých iniciatív či platformiem myslím si podobne ako veľká časť komunity, aby bolo že je dôležité, aby valné zhromaždenie OSN predlžilo mandát fóra, pretože je to jedno z dôležitých fór medzinárodnej diskusie pre internet. A internet je dôležitý nielen pre komunikáciu medzi ľuďmi, ale aj pre našu ekonomiku. Fórum prišlo s dôležitými odporúčaniami. Sú to konkrétne regulačné aspekty pre internet, ako aj bezpečnosť údajov a ochrana používateľov. Preto si myslím, že vplyv fóra je veľmi dôležitý a preto som za jeho predloženie. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pani Charanzová. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Plne súhlasím s tými vyjadreniami, ktoré boli povedané. Áno, musíme revidovať mandát ITF a zároveň musíme ďalej pokračovať v tom, aby sme vytvorili viac, väčšiu medzinárodnú eh, platformu pre kontrolu a riadenie internetu a zároveň eh, všetkých užívateľov, ktorí ho používajú. Jednotný digitálny trh bude a musí byť v srdci budúcej, budúcnosti európskeho hospodárstva. Ako sa hovorí v uznesení, rast v oblasti internetového hospodárstva je predpokladaný až na úrovni 11 s celkovým príspevkom k HDP, ktoré by narásť z 3,8 v roku 2010 na 5,7 v roku 2016 a tieto čísla ani neberú do úvahy ďalšie nepriame benefity digitálneho jednotného trhu na zvyšok fyzikálneho sveta. Európska únia a táto snemovňa musí mať úlohu v tejto diskusii, keďže nemôžeme ponechať základné riadenie eh, digitálneho trhu v orgánoch, ktoré sú mimo našej kontroly. Musím ale zároveň aj pripomenúť, že medzinárodné riadenie a správa internetu je tiež nôž, ktorý má dve strany minca s dvoma stranami, tak ako my dostávame silnejší hlas v jeho správe riadenia, rovnako dostávajú aj krajiny, ktoré nemajú žiaden rešpekt pre základné ľudské práva. Preto Európska únia musí naďalej pracovať na tom, aby sme vytvorili jednotný front s podobne naladenými krajinami, ktoré, kde budeme bojovať proti tým, ktorí chcú zneužívať toto a iné fóra, aby odôvodnili svoje cenzorstvo e, voči právu na vyjadrovanie názoru, e, stretávanie a získavanie informácií. Musíme sa spojiť proti akýmkoľvek veľkým firewallom a masovému dohľadu na internete. Musíme akceptovať to, že dnes voľný a bezpečný prístup k informáciám pani rečnička je prerušovaná. Je to jediný spôsob, ako sa ľudstvo môže posunúť dopredu. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Reda. Jedna minúta, nech sa páči. Pani Reda, internet je globálny zo svojej povahy, hoci e, Medzinárodné fórum pre riadenie internetu nie je rozhodujúci orgán, stalo sa dôležitou súčasťou globálneho dialogu o riadení a správe internetu. Napriek tomu musíme urobiť ešte oveľa viac preto, aby sa každý mohol zúčastňovať tohoto dialogu zmysluplným spôsobom vlády, technická komunita, občianská spoločnosť a občania sa zapájajú do tohoto fóra. Je, dôležité, je jasné, že niektoré skupiny sa musia opierať viac o externé zdroje. Najmä zapájanie občianskej spoločnosti musí byť aktívne podporované zo strany Európskej únie. Stabilné financovanie IGF je dôležité pre zabezpečenie jeho politickej nezávislosti. Je to dôležitejšie, keď si uvedomíme, že v rámci posledného IGF v Istambule lokálne opozičné skupiny sa stiažovali, že neboli zahrnutí do oficiálneho programu a museli sa uchodiť tomu, že si vytvorili e, paralelné internetové ungovernance fórum, aby vôbec boli vypočutí. Ďalšia skupina, ktorá chýba v IGF, je parlamentná opozícia. Práve preto Európska únia musí zabezpečiť nielen to, že IGF bude adekvátne financované, ale Európsky parlament musí umožniť aby všetci, všetky politické skupiny mohli zasielať zástupcov do IGF, aby boli plne zastúpení na tomto fóre. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Troščinský. Jedna minúta, nech sa páči. Pani Troščinský. Ďakujem pekne. Pán predseda, treba povedať, že internet je skutočne priestor slobody a musí byť chránený, ale po tých obvineniach alebo odhaleniach, že došlo k obrovským, masívnym odpočúvacím operáciám americkej vlády na internete a k tomu, že to predstavuje zásadné riziko pre našu bezpečnosť a voči politike členských štátov EÚ konkrétne, ľudia v Európe očakávajú naozaj robustnú a jednoznačnú odpoveď. Nemôžeme tu mať taký chladný postoj alebo taký vlažný postoj e, k IGF a jeho mandátu. IGF bolo zamýšľané, aby chránilo internet a základné práva a aby organizovalo zdroje na internete, ktoré budú v dispozícii pre všetkým vo všetkom čase. A vy e, hovoríme, že chcete spochybniť e, americkú dominanciu, ale aké sú vaše ciele? Čo vás inšpiruje v tomto smere? Európska únia je teda špehovaná, e, USA sa samými o sebe, teda pochybujeme o vašich cieľoch, a zároveň spochybňujeme aj to, ako chcete spochybniť americkú hegemóniu v tomto smere. Fórum a výmena názorov v rámci e, e, výmeny názorov európskych skupín, to sa zdá, že nejako nezmení americkú dominanciu a v tomto smere naozaj musíme zvýšiť naše úsilie, tak aby sme boli súčasťou internetovej diskusie. Ďalším rečníkom je pani Tundun Hohenstein. Pane prevodničance. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, IGF je tá najdemokratickejšia štruktúra, e, ktorá e, umožňuje e, viesť diskusiu o budúcnosti internetu ako o celku. To nie je len o vláde, je to aj o priemysli, o, o lobbystoch, o mimovládnych organizáciách a zástupcov občanov v každej inej podobe. Diskusia o budúcnosti internetu má kľúčovú dôležitosť pre nás všetkých. Je to úzko spojené so všetkými výzvami, ktorým dnes čelíme. Internet je bez, bez, bez pochyby veľmi dynamický. Užívateľia internetu trávia viac a viac času, stále viac a viac času tým, že používajú rôzne aplikácie a to na úkor vyhľadávačov napríklad. Máme, dávame prednosť mobilným aplikáciám a postupne opúšťame eh, laptopy alebo domáce počítače a je tu stále viac a viac aplikácií, ktoré sú upravené tak, aby uspokojili potreby niektorých špeciálnych zariadení. Jednoducho častokrát ani nie sú kompatibilné s inými typmi zariadení. Toto E, tento napríklad prístup tzv. set-top boxov e, spôsobuje to, že internet je stále menej otvorený a to môže spôsobiť aj veľké riziko, najmä z pohľadu e, a záujmov užívateľov internetu. Internet sa stáva uzavretým a musí sa otvoriť. Je to naozaj veľmi dôležité, no a práve preto mandát IGF fóra musí byť obnovený zo strany valného zhromaždenia OSN. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Vedenholzer, nech sa páči. Takže internetové, riadenie internetu to je historickou výzvou, jednou z najdôležitejších. Mm, tak ako na začiatku 20. storočia, keď začala motorizácia, tak teraz potrebujeme taktiež obecne primárne pravidla. Preto potrebujeme fórum IGF, aby sa na ňom diskutovalo. A tu sú dve dôležité rozhodnutia ktoré musia byť stále zdôrazňujem. Poprvé, chrániť privátnu sféru na internete. Na druhej strane e, musíte, tam nesmie nastať kontrola zo strany štátu a musí sa chrániť súkromné vlastníctvo jednotlivcov. Na druhej strane je, ako sa bude orga- internet organizovaný. Internet je v podstate všeobecne prístupné médium a tam, všetko tam musí byť jasne a jednoznačne e, e, zafixované. A tu e, sme neudeli dostačné stanovisko v parlamente a dúfame, že aj rada prestane váhať. Ďakujem. Ďakujem. Pani Scháke. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. E, riadenie internetu je kontradikcia vo, sama o sebe, tento pojem, pretože my chceme, aby internet zostal otvorený bez zbytočných bariér. Ale aby toto bola realita, musíme prijať rozhodnutia na mnohých rôznych úrovniach a to správnym spôsobom a vlastne tento model viacerých aktérov musí mať nový zmysel. Potrebujeme, aby Európa viedla a nesmieme prenechať vedenie Rusku a Číne a iným krajinám, ktoré častokrát chcú získať väčšiu legitimitu na medzinárodných fórach, podobne ako je napríklad IGF, tak aby odôvodnili svoje izol, iz, izolacujúce a e, represívne aktivity na internete. Európska politika musí zabezpečiť aj to, aby internetová neutralita bola zabezpečená nielen u nás, ale aj globálne globálne. Musíme spolupracovať e, s užívateľmi internetu, mimovládnymi organizáciami a našimi partnermi, tak aby e, ľudské práva boli všeobecne aplikovateľné na internete, ale aj mimo neho. Musíme zabezpečiť otvorený internet, ktorý e, umožní to, aby jeho ovocia mohli užívať všetci. Nie len my, ale aj ostatní ľudia vo svete do budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pani Šáke, máte modrú kartu, ktorú vám dáva pani Morvaj. Akceptujete modrú kartu? Pani Morvaj, nech sa páči, 30 sekúnd. Vážený kolegy, vážená kolegyňa, hovorili ste tu o Rusku a o tom, že Rusko používa opresívne aktivity na internete. Som a zda zle informovaná? ak poviem, že Edward Snowden odhalil a poukázal eh, na obrovskú a rozsiahlu kontrolu americkej vlády na internete a momentálne teda sa nachádza eh, alebo má azyl eh, v Rusku, kde dostal útočisko a môže pokračovať ďalej vo svojej práci. Ako tieto dve veci idú ruka v ruke? Uh, Ako kolegyňa určite vie, len preto, že niekto, kto upozornil na škandál a odhalil zneužívanie eh, moci v USA zo strany spravodajských služieb, to samo o sebe ešte neodôvodňuje to, že Kremlin, Kreml naďalej eh, trestá, poškodzuje a, a vlastne blokuje aktivistov a opozičných aktivistov eh, všade v Rusku, či už hovoria na internete, ale mimo neho. Okrem toho Rusko vyžaduje skladovanie údajov v Rusku, čo čo poškodzuje záujmy užívateľov internetu nielen v Rusku, ale všade vo svete. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Lebed. In- Takže internet by mal byť eh, slobodným miestom, kde sa rešpektuje taktiež sloboda vyjadrovania, ale taktiež máme právo na to byť zabudnutý. To je zásadný aspekt práva na ochranu osobných údajov, práva na súkromie. Právo na to byť zabudnutý eh, vzniklo v roku 2013 rozhodnutím Európskeho súdneho dvora a týka sa to každého, kto zverejňuje informácie na internete, tak potom tam má operátor vyhľadávača e, povinnosť e, v rámci 7 rokov alebo uplynutí 7 rokov stiahnuť im tieto informácie. Táto lehota musí byť rešpektovaná, toto rozhodnutie je dobré, ale nie je rešpektované, Google sa mu vzpiera. Taktiež bola e, zverejnená správa, ktorá spochybňuje toto právo a preto fórum IGF by eh, mal nadviazať na aktivity súdu tam, kde súdy dvor teda to nechal. A máme tu teda túto lehotu, po ktorú eh, sú informácie dostupné, potom máme právo na to byť zabudnutý. A na druhej strane máme ale právo informovanosti eh, zo strany verejnosti, takže to dve práva musia stať vo vyváženom stave. Ďakujem pani Nibler, ďakujem pán, vážny pán eh, komisár, vážny kolega, pán predseda. Potrebujeme na internete fair play, potrebujeme tam eh, mať ručný prístup pre všetkých, musíme za, za, eh, sa vyhnúť diskriminácii na internete, musíme taktiež zabezpečiť dôveru v internet, musíme chrániť osobné údaje. A aby sme tam mohli presadzovať európske hodnoty, tak si myslím, že e, Fórum IGF je veľmi dôležitou platformou. Aj v minulosti sa to ukázalo. Skutočne dostali svojim stanoveným úlohám a dúfam, že mandát tohto fóra e, IGF bude predlžený a pokiaľ bude predlžený, vážení kolegovia a kolegyne, tak my Európania tam musíme v tomto procese e, sa vyjadriť silným hlasom. Potvorím to, čo povedala kolegyňa Sabine Ferhajnen musíme aj my ako parlament sa k tomu veľmi jasne a nahlas vyjadriť. Chcela by som vyšiť tú príležitosť a pripomenúť vám, že keď sme hovorili o ďalšom e, rozvoji alebo vývoji e, právneho e, rámca v tejto súvislosti, tu by som chcela pána komisára poprosiť, aby taktiež sa venoval telekomunikačnému balíčku. Máme tam eh, naredenie o ochrane údajov. Prosím, eh, pokročte tam eh, vo vašej práci. Toto je naša taká domáca úloha. Mali by sme konečne to ukončiť, tak aby sme to mohli aj na národnej úrovni potom príslušne presadzovať. Ďakujem. Ďalej bude hovoriť pán Danty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Internet je e, nevyčerpateľný zdroj poznania, múdrosti, vďaka jeho rozptýlenej informácii. Je to aj zdroj nového hospodárskeho rastu, je to strategický nástroj, ktorý má zásadné dopady v oblasti geopolitického boja a možnosti rozvoja nášho vplyvu. Má obrovský a podstatný dopad aj na budovanie občianstva, kultúry, a občianských aktivít a je dôležité, aby bol sprevádzaný adekvátnou správou a riadením, ktoré zaručí transparentnosť, e, disponibilitu, neutralitu a zároveň v tomto smere očakávame, že Európska únia zaujme líderskú pozíciu, líderskú rolu pre všetkých, tak aby sme zabezpečili, že internet bude inkluzívnejší a zároveň nebudeme nejakým spôsobom ohrazovať slobodu a práva, ktoré e, nachádzajú ľudia na internete a je dôležité, aby sme umožnili práve na internete e, nachádzať priestor pre ďalšiu realizáciu ľudských práv. Je nevyhnutné, aby ľudia mohli naplno využiť tieto nové možnosti a využili plný potenciál potenciál internetu, ako napríklad eh, elektronický obchod a všetko to ostatné, čo ponúka internet. Čo sa týka eh, bezpečnosti internetových sietí, je to prvý a nevyhnutný krok preto, aby sme, rečník bol prerušený, bohužiaľ. A ďakujem pekne, ďalej má slovo pán Salíny, 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár, tá možnosť, ktorú tu máme, aby sme prostredníctvom riadenia správy internetu mohli zachovať túto úlohu, to, to, tento priestor, otvorený priestor, priestor, kde spoločnosť eh, môže opatovne objaviť eh, eh, svoju slobodu. A práve prostredníctvom tohoto riadenia je dôležité, aby sme konali a aby sme zároveň na internete vytvorili priestor pre tvorbu hodnot, hodnôt, aby sme doka- doka- opätovne dokázali vlastne chrániť tie hodnoty, ktoré internet podporuje a zároveň je internet aj nástrojom rozvoja. A nie, ako sa častokrát stáva, a nemal by to byť priestor pre neistotu a pre, a pre podnecovanie negatívnych vášní. Je naozaj dôležité uvedomiť si, že súhlasím s tými, čo povedali aj počas dnešnej diskusie a tí, čo hovorili už skôr, že koncept riadenia je nekompatibilný s celým konceptom internetu štátu. No ja si nemyslím, že to tak je. Riadenie a správa nie je akýsi dohľad, akýsi protektívna, akási protektívna obmedzujúca ochrana. Je to prostredie, nástroj, prostredstvom ktorého zabezpečíme, že tento priestor poskytne možnosti všetkým. O tomto som presvedčený, som zároveň presvedčený aj o tom, že je nevyhnutné urobiť adekvátne kroky dopredu, tak aby napríklad IFG eh, postupne pristúpilo aj eh, k normám, ktoré platia v Kalifornii a je dôležité, aby sme eh, tento priestor, ktorý internet poskytuje, aby sme sme dokázali naplno využiť jeho potenciál a bez tohoto potenciálu nemôžeme sa ďalej posúvať. Ja som naozaj veľmi rád, že tento parlament zachováva v tomto smere pevnú pozíciu, že zabezpečuje silnú podporu IGF a tento priestor, toto prostredie eh, vlády a riadenia na, internetu, na internete musí eh, zachovávať svoju úlohu aj do budúcnosti. To ja, Blanko. Dobre, takže ďalej. Quiero respaldar la renovación del mandato ja by som chcel skutočne e, podporiť obnovenie mandátu IGF a takisto viacstranný prístup k rokovaniam. Ale chcel by som sa vyjadriť k veci, ktorá je veľmi potrebná a to je e, nevyhnutno zabezpečiť otvorený internet. Je nevyhnutné, aby sme posunili úsilie smerom k zabezpečeniu sieťovej neutrality, pretože to je nevyhnutný predpoklad pre slobodu vyjadrovania a takisto aj pre ďalšie, ďalší posun v oblasti rastu. Prezident Obama spravil takú červenú čiaru a jasne sa vyjadril, že je nevyhnutné prijať opatrenia smerom k ochrane neutrality. FCC navrhla, aby e, nebolo možné nejakým spôsobom diskriminovať e, medzi poskytovateľmi v závislosti od obsahu, ktorý poskytujú. Európa nesmie byť e, pozadu, musíme zabezpečiť otvorený, slobodný internet. To je mimoriadne dôležité, aby bola sloboda vyjadrovania zabezpečená na webe a aby mohol generovať rast a ďalšie aktivity. Ďakujem pekne, pán Rybich. <clears throat> Srdečná vďaka, e, pán komisár Ancip. Myslím si, že správa riadenie internetu to je otázka budúcnosti preto aj výbor LIBE predložil návrh, ktorý sa týka dohľadových aktivít zo strany NSA, aby boli analyzované z pohľadu svojej technologickej stránky, aké technologické možnosti sú k dispozícii. A aj tu bolo jasne dokázané, že nielen e, bezpečnostné služby alebo tajné služby môžu využívať takéto služby, je celkom možné a rýchle sa môže stať, že aj teroristické organizácie dostanú kľúč k dispozícii, ktoré im spravia bezpečné siete nebezpečnými. Preto je pre nás veľmi dôležité, aby sme najskôr zadefinovali ochranu našich, e, našej infraštruktúry, našich technológií, lebo ja chcem na mojom zariadení byť schopný e, rozhodnúť o tom, čo pôjde donútra, čo pôjde z neho von, to chcem sám rozhodnúť. Potrebujeme taký ochranný dážnik pre naše zariadenia, ktorý úplne zabezpečí súkromnú, súkromný priestor, ochranu súkromnej sféry a chceme zabraniť tomu, aby v budúcnosti tretie strany mohli disponovať a narábať s našim zariadením tak, ho chcú. Neuveriteľné, keby e, niekto by dvíhal mojou rukou mimo plenárnej miestnosti a je možné, že sa tak stane. Myslím si, že e, potrebuje aj hospodárska politika, bezpečný internet, a internetové siete a predovšetkým e, aj naši občania, tak ako v prípade listového tajomstva, si musia byť istí, že aj tu sa naplňa tie základné predpoklady. Sieťová neutralita nemôže byť e, zneužívaná zo strany streamingových služieb. Kapacity, ktoré budú v budúcnosti využívané, e, tie musia byť každopádne dané k dispozícii. Ďakujem, pán predseda. Pani Flašikovú Beňovú nevidím e, v plenárnej snemovni, takže pani Spiraky, minúta 30, nech sa páči. Madame Spiraky. Thank you, Mr. President Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán podpredseda, eh, drahé kolegyni, kolegyne, kolegovia. Snažíme sa o cieľ eh, rozšírenia digitálneho vnútorného trhu, a teda završenia vnútorného trhu digitálneho. A dostávame nejaké odhady, eh, ako to bude prebiehať asi v prípade 500 miliónov občanov je možné predpokladať nárast aj hrubého domáceho produktu únie. Nadchádza cirko asi 500 miliárd eh, eur. Preto potrebujeme internet a je nevyhnutné ho podporuje z inštitucionálnej úrovne a mať pokiaľ možno eh, takú globálnu dohodu. Ide o bezpečnosť eh, osobných údajov, samozrejme ochranu detí, ide o slobodu vyjadrovania, slobodu uvažovania toto musí byť zabezpečené. Ide o tie otázky, ako je sieťová neutralita, ide o to, aby e, bolo dobré prostredie pre konkurenci, konkurenciu, aby aj tie podniky a firmy e, mohli e, v tejto veci pokročiť v čase internetu. A teraz k aspektu riadenia správy governance. V roku 2006 Grécko prezentovalo svoj príspevok a to prispelo k výmene osvedčených postupov. Je to klíma, ktorá prispela pozitívne k takémuto vývoju a ja som za obnovenie mandátu zo strany Európskeho parlamentu, pretože musíme vyslať úplne jasné posolstvo smerom na Spojené národy, ale nielen to. Musíme už v tejto chvíli začať podnikať tie potrebné kroky, tak aby sme tak dôležitý vnútorný trh digitálny ukončili, aby sme odstránili akékoľvek prekážky. E, ďakujem pekne, minúta a pol, pani pánova. Pán podpredseda, ďakujem. E, podnikateľská sféra v Európe na každodennej báze využíva internet pre účely obchodu, ako aj pre účely kontaktu so zvyškom sveta mimoriadné výdobytky sveta internetu nie sú len náhodou a globálna sieť naďalej sa vyvíja na každodennej báze. V dôsledku úspešného modelu riadenia a správy umožňuje výmenu medzi všetkými zainteresovanými stranami, predstaviteľmi akademickej obce, mimovládnych organizácií, malými, strednými podnikmi, model eh, správy a riadenia internetu sa stal demokratickou platformou pre výmenu osvedčených postupov a preto podporujeme jeho ďalší vývoj. Chcem e, vyzvať EÚ a členské štáty, aby podporili úspešný prístup e, správy a riadenia internetu, pričom treba mať na pamäti, že v roku 2015 OSN pristúpi k revízii svojich všeobecných politík v tejto oblasti. Využívajúc takéto príležitosť, Európa by sa mohla stať globálnym lídrom tým, že podporí globálny model internetu kompromisy zahrňajú otázky roamingu, e, autorských práv, internetovej neutrality, sieťovej neutrality. To nám umožní využiť tú dynamiku, ktorá vznikla a uzavrieť e, jednotný digitálny vnútorný trh v Európe. Ďakujem. A teraz spontánna rozprava. A viacerí sa prihlasili. E, stalo sa, že no, sme v poriadku s časom, takže môžeme všetky zohľadniť prihlásené príspevky. Prečítam mena a vystúpia v nasledovnom poradí. Will start eh, then eh, Mr. Caputo, Mr. Marias, eh, Mr. Jakovčić, Mr. Etheridge, Mr. Sojar, Madame Sojarova, Mr. Negrescu and uh, Mr. Nagy and Mr. Boni. And Ms. Morvai. And that's it. That closes the list. A to je všetko. Toľko z tohto zoznamu. Pán Van Nistelrooy prvý. Ďakujem vám za slovo, pán predseda, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Som rád, že tu máme tento návrh po 7 rokoch. Konečne máme uznesenie. Veľmi pekne. Ďakujeme Pilar de Castillo a kolegovia. IGF, Fórum Spojených národov, nám umožňuje viesť rozpravu a takisto rozpravu e, umožňuje viesť rozvíjajúcemu sa svetu, rozvojovým krajinám. A ja sa chcem spýtať pána Anseho, či Európska únia môže podporovať participáciu mimovládnej sféry. Nielen vlády, aby prinašali svoje myšlienky, ale aj ďalší ľudia, ktorí by mali byť zainteresovaní. Ja sa chcem spýtať aj na druhú vec. Ja osobne som sa dvakrát zapojil vo Vilniuse, aj v Atenách, do tejto rozpravy a tam som si všimol, že mnohé komunikovanie medzi partnermi, medzi cudzojazyčnými cezhraničnými partnermi je dôležité. Parlamentné delegácie však sa zúčastňujú v čoraz menšej miere týchto rokovaní a to nie je správna cesta. Pretože internetová komunita sa stále rozvíja. Dajme to znova na program. Rečník je prerušený. Ďalší rečník, pán Kaput. Vážený pán predseda. Veľmi pekne vám ďakujem. Obnovenie tohto mandátu, ktorý sa týka governance internetu, tak to podporujeme zo strany tohto parlamentu. V 2005. Eh, fórum eh, zaznamenalo veľký pokrok, pokiaľ ide o transparentnú transparentné riadenie internetu, pričom zvýšilo aj mieru spolupráce medzi zainteresovanými stranami na úrovni inštitucionálnej a občianskej spoločnosti táto vec je stále dôležitejšia v našich životoch. Paralelne so svojím vývojom e, naražame na sériu otázok, ktoré e, pre Európsku úniu sa musia stať úplne prioritnými. Napríklad e, je to ochrana mladistvých na webe, podpora slobod vyjadrovania, problematiky, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov, bezpečnosťou údajov a problém atribúcie, atribúcie, pri, pri, pri, prisudzovanie niektorých domén na internete. Takisto otázka e, prepojenia, to je e, z odpovednosti Európskej únie a tohto fóra. Je nevyhnutné preto naďalej podporovať e, hodnoty európske prostredníctvom integrácie občianskej spoločnosti a zapojením predstaviteľov Európy, ktorí vystupujú v tomto fóre, s cieľom zabezpečiť otvorenú sieť pre občanov Európy, ktorá dokáže ponúknuť slobodu vyjadrovania. To je Solkohyva. Ďakujem veľmi pekne. Pán Marias, nech sa páči. Ďakujem za slovo. ako každý vie. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Takže ide tu predovšetkým o posilne demokracie. Otázky, o ktorých tu hovoríme, sú veľmi dôležité. A čo vlastne urobíme za to dynamikou v hospodárstve? Máme tu viaceré stanoviska a to celé môže viesť k tomu, že vlastne je tu snaha ovládnuť technológiu, ovládnuť, ovládnuť výskum a vlastne týmto vlastne aj slobodu človeka. Takže sú tu aj určité vlády, ktoré chcú mať kontrolu, pokiaľ ide o prístup k internetu, chcú oklieštiť nejakú možnosť vyjadrovať sa, takže musíme jednoducho prijať konkrétne opatrenia a internet a dalo by sa povedať, že vlastne porušovanie zákona na internete sa musí jednoducho skončiť. Takže potrebujeme pluralistický internet, na ktorom budú všetci môcť participovať, občanská spoločnosť, ako aj výskum a musíme chrániť predovšetkým údaje, ktoré sa na internete pohybujú. Takže ja podporujem tento mandát. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Jakovčič má teraz slovo poseban fórum Internet Governance Forum. Toto je špeciálne fórum o riadení internetu. A toto fórum je zásadne dôležité. Znamená to, že mandát IGF musí byť predlžené nielen o rok. Boli by sme radi, keby toto fórum malo dlhší mandát. Tak by to bolo efektívnejšie, vhodnejšie na fungovanie. Ale rád by som zdôraznila aj to, že všetky zásady, sloboda, ľudské práva, Všetko toto sa rieši na internete, ale dnes internet nie je len produktom alebo službou. Internet je spôsobom života. Dnes celé hodiny trávime na internete a bohužiaľ i čoraz menej času trávime s našimi blízkymi, milovanými, než a viac času na internete. Je to celá nová filozofia života aj s blízkymi sme na internete, nie v osobnom kontakte. A ja si myslím, že táto digitálna sloboda by mala zahrnúť všetky zásady a princípy, ktoré sme spomenuli, ale aj všetky nebezpečenstva. Ďakujem vám. Pán uh, Etheridge má teraz slovo. Ďakujem za slovo. Silné stránky internetu je sloboda informácií pre všetkých, okrem iného. Uh, Teraz je možné sa dostať k viacerým informáciám cez maličký prístroj, ktorý máte na dlani. Viac je tam informácií než v knižniciach minulosti a preto politici a vlády sa zaujímajú internet, pretože vedomie, vedomosti sú, sloboda sú moc. Áno, dá sa to aj zneužiť. Áno. Nikdy nesmieme dopustiť, aby sa internet veľmi zneužil, ale nesmieme dopustiť ani to, aby mali in- politici kontrolu nad internetom. Treba zachovať status quo, slobodu internetu, nech voľne prúdia vedomosti, poznatky, nech ľudia sa dozvedajú o pravde slobodne a nech tieto vedomosti inš- inšpirujú demokratické revolúcie, kde sloboda prejavu a demokracia sa rozšíri do všetkých kútov Európy. To by bol veľký deň, keby sa tomu tak stalo. Ďakujem a ďalším rek- rečničkou je pani Sojarová. Ďalšou rečničkou. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, málo kedy sa tu stretávam s takým veľkým porozumením, s takou zhodou naprieč politickým spektrom. Ukazuje sa, aký je význam Európskeho spoločenstva. Ak sa dokážeme takto zhodnúť, tak potom naozaj môžeme byť silným rozhodujúcim hráčom aj v tejto medzinárodnej diskusii na takú zásadnú tému. Ak mandát Svetového fóra pre správu internetu bude predlžený tak, ako potom všetci tu volajú. Dúfam a prajem si, aby naši zástupcovia podporovali zásady, ktoré ste spomenuli vy všetci, najmä zásadu otvorenosti, zásadu rovnakého prístupu pre všetkých, prístupu rovnosti, pre všetkých a zásadu jednotného európskeho vnútrounijného trhu a takisto sieťovú neutralitu. Chcela by som zdôrazniť, že do popredia sa dostáva bezpečnosť a ochrana duševného vlastníctva, autorského práva a ochrana pred zneužívaním dámy a páni. Ja verím, že naši zástupcovia tieto zásady budú hájiť. Ďakujem. Ďakujem a ďalším rečníkom je pán Negresku. Ďakujem za slovo. Myslím si, že digitálni podnikatelia e, nesmú chrániť tých, čo páchajú zločiny. Európska únia by sa mala postaviť do popredia tohto úsilia a IGF by malo pokračovať, pretože dostalo mandát od OSN. Mali by sme všetci pokračovať v používaní internetu slobodne a tendencia kontrolovať internet, ako napríklad pri e, snahe akta alebo pri tom, čo sa deje v Maďarsku, takéto snahy by mali byť vykorenené. Musíme nájsť mechanizmus, ako nás chrániť, ale musíme zároveň pochopiť, že internet je nádejou pre mnohých ľudí. Je nádejou pre demokraciu v nedemokratických krajinách. Internet je možnosťou pre malé stredné podniky komunikovať s ľuďmi, Takisto rodiny komunikujú navzájom so inými členmi, ktorí žijú v diaspore. Ďakujeme. Pán Naď má slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Internet môže prispieť k rastu. 11% e, je veľká, veľký obnos, pokiaľ ide o HDP. A toto sa jednoducho bude ešte aj naďalej Um, narastať. Takže pokiaľ ide o malé a stredné podniky, tak malé a stredné podniky, áno, tieto využívajú internet a malé a stredné podniky, ktoré využívajú internet, sa vyvíjajú oveľa rýchlejšie ako tie podniky, ktoré internet nevyužívajú. Takže zdá sa, že internet sa stal dôležitou súčasťou nášho života, ale prirodzene táto, táto sloboda sa aj zneužíva zo strany kriminálnikov a sú tu aj určité teroristické e, snahy, a takisto detská pornografia a mm, iné negatívne javy. Takže my tento, túto našu snahu kontrolovať a predovšetkým bezpečnosť internetu, túto snahu podporujem. A predovšetkým pokiaľ ide obsahy, ktoré sa môžu takým spôsobom zneužiť. Ďakujem pekne, teraz sa slovo pán Bony. Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda. Štyri veci Musíme obnoviť mandát Svetového fóra pre riadenie internetu. A chcem poďakovať Pilar de Castillo za jej iniciatívu. Druhá vec. Má to vysokú dôležitosť, pretože sme na fronte nového boja o zásadné hodnoty internetu, sloboda, neutralita siete, súkromie a bezpečnosť, bezpečie. Nechceme balkanizáciu internetu a viac model spravovania internetu viacerými aktérmi je jedinou zárukou udržiavania týchto hodnot. Po tretie, model spravovania internetu viacerými aktérmi je najlepšou platformou na globálnu rozpravu o rovnováhe medzi slobodou, súkromím, hospodárskym rozvojom a bezpečím. S plným rešpektom, s plnou úctou všetkým dimenziám tohto problému. A štvrtá vec, v Európe nám treba silnejšiu sieť, silnejšie prepojenie medzi národnými fórami spravovania internetu na národnej úrovni. Ďakujeme. Slovo má pani Morvaj. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som navrhla, aby sme konečne hovorili o merite veci ja sa týmto obraciam na pána komisára a chcela by som sa spýtať, ako vyzerá vlastne fáza vyšetrovania jednotlivých alebo prešetrovania jednotlivých zo strany jednotlivých agentúr, pokiaľ ide o konkrétnu kontrolu, pozorovanie jednotlivcov, ktorí, kde sa nedodržiava ich eh, jednoducho vlastné právo na slobodu a Takýmto spôsobom sú tu ľudia kontrolovaní, tu konkrétne myslím na Spojené štáty americké, na Anglicko. Je tu o ľudí, ktorí sú kontrolovaní zo strany tajných služieb. Zhruba pred rokom Európsky parlament prijal správu a ja by som chcela požiadať pána komisára, aby nás informoval o tom, ktorým smerom sa vlastne tieto vyšetrovania týchto záležitostí uberajú. Či sa stále tu ešte kontroluje presun dát a údajov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz na záver dostane slovo pán komisár. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Mr. President, honorable members, uh... Vážené poslankyne, vážení poslanci Európskeho parlamentu, rád by, rád by som zo srdca poďakoval za túto plodnú rozpravu. Dnes sa riešili mnohé témy. Zameriavali sa na prácu komisie, na tematiku riadenia internetu. Európska komisia podporuje model riadenia internetu viacerými aktérmi, Ide o participáciu komunity, ktorá používa a spravuje internet multidimenzionálnym spôsobom. Doteraz to tak fungovalo, internet prekvital a prinášal inováciu a digitálnu revolúciu. Svetové fórum pre spravovanie internetu umožnilo týmto aktérom otvorenú diskusiu aj keď by sa malo a mohlo mnoho zlepšiť na tomto fóre, fórum sa ukázalo byť veľmi dobrou vecou, užitočnou vecou. A ako viete, Európska komisia bola jedným z tých najstabilnejších finančných prispievateľov e, Svetového fóra pre spravovanie internetu, čo je veľmi dôležité, aby organizácia mohla dobre fungovať, takáto finančná stabilita. Záverom, komisia oceňuje vašu prácu v tejto oblasti. Skutočne naozajstné napredovanie, vytváranie štruktúr, ktoré zahrňajú všetko, ktoré sú inkluzívne, transparentné a technicky e, fungujú. Iný medzivládny prístup je prinášajúci viaceré rizika a treba mu zabrániť, pretože by sa mohol nekontrolovateľne rozbehnúť. Treba práve posilniť silné stránky internetu, ktoré už sa preukázali a ktoré sú kredibilné. Práve tu môže Európska únia so svojimi silnými hodnotami úcty k ľudským právam, diverzite a právnemu štátu ukázať že je schopné stať na čele medzinárodnej komunity. Mali by sme a postavme sa k tejto úlohe čelom. Ďakujem. Ďakujem vám. Pán podpredseda Európskej komisie, pán Ansip. Dostal som žiadosť o technickú poznámku. Ja by som sa chcela spýtať, či by komisár e, nemal náhodou odpovedať na otázky poslancov. Samozrejme, že ste napísali, už neviem, kto to vlastne napísal, niekto vám napísal toto expoze, čo ste si prečítali, polovicu ste si prečítali. Predtým, než ste sem prišli, druhú polovicu ste si prečítali počas našej rozpravy a my sme tu neprišli e, preto. My chceme odpovede na otázky. Ja osobne chcem odpovedať na moju otázku, pán komisár. Ďakujem, hovorí predseda. Ja chcem povedať, že toto je nie hodina, kedy komisia odpoveda na otázku a komisia tiež má slobodu prejavu. Preto budeme pokračovať. Dostal som žiadosť o 4 uznesenia, ktoré je to